tom, ako niektoré krajiny nemajú prístup k očkovackým látkam. A ako prvý dostáva slovo pán Görens ako autor otázky na 2,5 minúty. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Dans le cadre de la... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V rámci tejto otázky na ústne zodpovedanie pre komisiu by som chcel prispieť k tomu, aby sme našli cesty, ako skončiť s nespravodlivosťou, že 80 svetového obyvateľstva nemá prístup k očkovacím, očkovacím látkam proti chrípke typu A1H1. Ten problém nie je žiadnou novinkou. Otázku si kladieme každý rok v súvislosti so sezónou chrípkov. Nový vírus sa objavuje každý rok, no a najskôr to je v rozvojových krajinách. No a Eh, v tomto momente sa laboratória pustia do vývoja novej očkovacej látky a na to dostávajú eh, kmene eh, chrípky z rozvojových krajín, kde sa tieto, táto chrípka objavila ako prvá. Avšak očkovacie látky stačia na to, aby sa chránilo obyvateľstvo v, rozvojových, v rozvinutých krajinách. Obyvateľstvo už nepologuje zostáva bez ochrany. No a ja sa chcem spýtať komisie, ako chce túto nespravodlivosť skončiť. Pretože ochrana, zdravotná ochrana obyvateľstva predsa nemôže závislieť od finančných prostriedkov, ktorými disponuje tá ktorá krajina. Preto by som sa chcel spýtať komisie, aby nám podala informácie o tom, ako odstrániť tento nedostatok. Aká je stratégia komisie? Uzavrala partnerstva s príslušnými krajinami a inštitúciami a systému OSN, ako aj s privátnou sférou, aby obyvateľov v rozvojových krajinách zásobila tými očkovacími látkami. Medzinárodné právo, právo OSN ehm, sa predsa vzťahuje na tieto veci. A ja sa chcem spýtať, či to je e, prekážkou pre zásobovanie rozvojových krajín. Ďalej sa chcem spýtať, či EÚ chce diskutovať o odstránení týchto prekážok. A ďalej by som sa chcel spýtať, či komisia e, predpokladá nejaké nejaké opatrenia na odstránenie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 Mm, toto je veľmi e, zaujímavá otázka, pretože e, v odpovedi na nej e, môžem hovoriť aj o konkrétnych aspektoch pandémie chrípky, ale rovnako sa môžem vyjadriť k určitým záležitostiam, ktoré momentálne komisia rieši, aby sa situácia v rozvojových krajinách zlepšila, prípadne vyriešila. Spoločenstvo reaguje tak na internej, ako aj vonkajšej úrovni proti tejto pandémii. Ide o krízu, ktorá vyžaduje skutočne globálny prístup a to aj z dôvodu tak efektívnej ochrany našich vlastných občanov, ale rovnako z dôvodov solidarity voči krajinám, ktoré nie sú na takom vysokom stupni rozvoja. My eh, hovoríme o efektívnosti, pretože eh, systém včasného varovania a eh, rýchleho sledovania šírenia chrípky a rôznych druhov vírusov, ako aj efektívnosť boja proti chrípke sú základné prvky boja proti šíreniu týchto ochorení a teraz e, je potrebné sa pripraviť e, z našej strany na e, budúcu situáciu. A takisto hovorím o solidarite, pretože Európska únia ako hlavný darca rozvojovej pomoci a takisto ako akýsi privilegovaný spoločník v rôznych činnostiach, týchto rozvojových činností, musí byť pripravená pomôcť týmto krajinám postaviť sa tvárov v tvár aj tejto novej hrozbe. No a aby sme všetko toto dosiahli, Európska komisia a celá Európska únia e, sa e, snaží e, riešiť rôzne kmene chrípky. A konkrétne sa snažíme bojovať proti chrípke typu H5N1 na Svetovej zdravotníckej organizácii, na OSN a to nám umožňuje zavádzať skutočne efektívne spôsoby informovania. Ide nám o koordináciu technickej pomoci a takisto nám to umožní e, vytvoriť určité finančné nástroje, napríklad e, bankový nástroj na boj proti e, pandemickým ochoreniam. No a ako bolo už povedané, generálne riaditeľstvo um, OSN mm, tvrdí, že svet je momentálne veľmi dobre pripravený na epidémiu uh, podobných chorôb, takže pripravenosť je skutočne vysoká a uh, my máme k dispozícii systémy na boj uh, proti týmto epidémiám. Tie systémy sú všeobecné a možno nimi bojovať proti akémukoľvek typu chrípky. No a E, pokiaľ ide o dostupnosť očkovacích látok v rozvojových krajinách proti tejto novej epidémii. My sme rozbehli diskusiu a e, to už pred dvomi rokmi a e, v rámci Svetovej zdravotne, zdravotníckej organizácie, kde existuje pracovná skupina proti epidémiám a pandémiám. No a táto Svetová zdravotnícka organizácia sa vlastne zaujímala o túto myšlienku, prišla s tou iniciatívou a v Ženeve táto pracovná skupina prezentovala nedávno e, svoje prvé závery. No a Európska únia sa na činnosti tejto skupiny zúčivným spôsobom. A konečné odporúčania by mali byť prezentované na výkonnej rade e, Svetovej zdravotníckej organizácie koncom januára. No a my e, potrebujeme v podstate nájsť e, dobrú rovnováhu medzi na jednej strane e, systémami na podporu rozvoja a možnosťou investícií do, do tvorby nových zdravotníckých produktov. A toto je vec privátnej sféry, pretože do tohto investujú najmä súkromné spoločnosti a potrebujú mať chránené svoje duševné vlastníctvo. Teda toto na jednej strane. Na druhej strane potrebujeme zabezpečiť rovnocenný a spravodlivý prístup k produktom tohto výskumu zdravotníckého. No a e, Európska únia má určité výhrady e, voči e, mm, respektíve ešte má rezervy pri odovzdávaní informácií aj materiálu tak aby e, bol možný výskum aj napríklad v týchto krajinách, aby sa im dostávali tie očkovacie látky. No a e, spolupráca práve na e, VHO je veľmi dôležitá, tak aby sa nástroje na reagovanie na epidémiu šírili skutočne rýchlo aj do tých krajín, ktoré sa považujú za menej rozvinuté. No a k prípadným novým epidémiám, kde ešte nie sú očkovacie látky, tam e, sú zvyčajne problémy s e, produkčnou kapacitou. Teda bolo potrebné e, zabezpečiť, aby tie krajiny, ktoré majú možnosti produkovať tieto vakcíny, ich skutočne produkovali. No a niektoré krajiny sa dokonca zaviazali vyhradiť 10 e, produkcie svojich firiem, e, ktoré teda vyrábajú vakcíny, rezervovať týchto 10 práve pre rozvojové krajiny. A toto ukazuje, že existuje aj v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni veľmi silná solidarita. No a e, z hľadiska komisie je potrebný takýto postoj, aby sme zabránili šíreniu epidémie v týchto krajinách. Nede však len o prístup k očkovacím látkam, pretože eh, keď tie očkovacie látky sú k dispozícii, je dôležité eh, zabezpečiť konsolidáciu zdravotníckého systému v týchto krajinách a túto podporu komisia eh, aj členské štáty podporujú rôznymi spôsobmi. Napríklad e, je, je tu podpora e, finančná a takisto podpora prostredníctvom medzinárodných organizácií, ktorá je vyhradená na e, reformu a na zlepšovanie zdravotníckých systémov v týchto krajinách. Zároveň je treba zabezpečovať také dohody v týchto krajinách, aby tá rozvojová pomoc v podstate bola úspešná, bola efektívna, pretože my E, budeme jednoznačne veľmi pozorne sledovať tak vývoj tých e, patologických znakov, e, epidemických kmeňov chrípky, ako aj narábanie s finančnými prostriedkami. My jednoducho potrebujeme mať prostriedky na to, aby sme identifikovali nové prípady chrípky, aby sme ich mohli liečiť a taktiež sa snažíme, aby existovali spravodlivé nástroje na prevenciu a aby boli nasadzované. No a my v Európskej únii tieto nástroje máme a môžeme ich využiť na humanitárne ciele a takisto sa môžeme flexibilne zaoberať e, využívaním prostriedkov, ktoré už sú v podstate vyčlenené pre tieto krajiny a presmerovať tieto prostriedky na mm, oblasti, kde sú problémy. Takže tu je veľmi dôležité spolupracovať s VHO a s OSN a mm, tieto medzinárodné inštitúcie budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu. E, komisia jednoducho bude sa spoliehať na spoluprácu e, s týmito, s týmito organizáciami. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz e, dáme slovo rečníkom, ktorí sa budú vyjadrovať za jednotlivé vážené politické skupiny. Prvým bude pán Mitchell za PPE, ktorému dávam dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda hovoríme o opatovnom výskyte pandémie chrypky, čo v podstate zabezpečilo, že na predných stránkach novín sa hovorí o pandémii. Je to, napriek tomu však sa jedná o trvalý problém rozvojových krajín. Otázka za dnes ráno e, dobre poukazuje na, hypokrat, na pokritectvo a nespravodlivosť, e, keď na jednej strane od rozvojových krajín žiadame e, vzorky, na základe ktorých sa vyvíja vakcína a potom zároveň tú istú vakcínu potom neposkytneme tým chudobným. E, chceme, aby rozvojový svet mal rovnaký prístup k očkovaniu a preto musíme vytvoriť systém taký, aby tí najchudobnejší na svete ktorí sú jednoznačne viac vystavení chorobám, mali možnosť, ktorú my na západe považujeme za samozrejmú, proste chrániť sa pred prenosnými chorobami. Tuberkulóza je dobrým prípadom tohto kontrastu medzi nami a tými, ktorí žijú v rozvojovom svete. V Európe deti bežne sú očkovaní proti TBC, čo viedlo k k, um, čo má viac ako 80-percentnú účinnosť. To viedlo k tomu, že v Európe tuberkulóza už nepredstavuje trvalú hrozbu, tak ako tomu bolo kedysi. A v kontraste k tomu stojí rozvojový svet, kde 23 vyhnutelných smrtí je spôsobených tuberkulózou. E, tuberkulóza a jej dopady sú zhoršené v týchto krajinách e, práve tým, že sú tu aj iné mm, choroby, e, ktoré sa ľahko šíria v tých slamoch. 50 pacientov z AIDS v subsaharskej Afrike má aj tuberkulózu a to si môžeme povedať, aké šťastie my máme, že žijeme v podstate e, v krajine, kde sme chránení, máme programy e, očkovanie a rozvojová pomoc vo všeobecnosti, e, tie podporené napríklad e, mumsom v Afrike, kde stúpla táto choroba medzi rokmi thousand až 2006. Pán predseda, je jasné, že očkovanie jednoducho funguje a je jasné, že sme zodpovední, že musíme chrániť tých ľudí, ktorí nemajú prístup e, k očkovaniu. A trvám na tom, aby sme my stále tlačili na to, aby takéto prostriedky boli k dispozícii aj tým najchudobnejším. Pán predseda, ešte sekundu, ak môžem. Spravte niečo o s výťahmi. Jednoducho sa ťažko sem dá dostať na čas na diskusiu. Každý sa na to sťažuje, ale jednoducho niečo treba s výťahmi v tejto budove spraviť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, pokiaľ ide o váš e, procedurálny bod, ja by som e, vám chcel povedať jednu vec, ktorá je možno tajomstvom v rozprávach okolo tohto, alebo v tejto, v tejto sále. Ja som na e, predchádzajúcom zasadnutí e, upozorňoval na situáciu, na ktorú ste upozornili aj vy. A toto je situácia, ktorá nepanuje len v Štrasburgu. Aj v Bruseli sme e, mali týždne, kedy bolo jednoducho takmer nemožné sa presúvať medzi jednotlivými časťami labyrintu, pretože naše budovy sú takýmto labyrintom. A to práve preto, lebo nefungovali výťahy. Takže preto by sme chceli príslušným útvarom Eh, povedať, že je potrebné zabezpečiť, aby výťahy fungovali dobre, ak máme pracovať dobre. A teraz má slovo pán Kašman, ktorý bude hovoriť za skupinu socialistov, eh, teda aliancie socialistov a demokratov. Dávam mu slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ja sa chcel, chcel prejsť od výťahov naspäť k očkovacím látkam, ktoré zabraňujú smrti. No a ja samozrejme podporujem výzvu za H1N1 a chcem ísť ďalej, pretože sú systémy aj vakcíny, ktoré fungujú e, rôzne iné choroby, ktoré sú e, spôsobené bakteria, baktériami, e, ktoré nie sú také veľmi známe, aj napriek tomu, že vedú vedú k úmrtiam detí do 5 rokov sú spôsob, spôsobujú rôzne baktérie, napríklad zápal plúc, ktoré, na ktoré každoročne umierajú milióny detí. Komisia a mnohé členské štáty už dokonca prislúbili podporiť e, očkovanie v tých najchudobnejších krajinách sveta, No a medzinárodný finančný nástroj na očkovanie a tiež prijali záväzky na trhu niečo, o čo sa zatiaľ nehovorilo. Ale my musíme urobiť viac na to, aby sme prioritizovali bakteriálne ochorenia eh, v rámci našho boja proti svetovým chorobám. Ponúka to skutočne obrovskú príležitosť, príležitosť pre krajiny chrániť svoje eh, deti pre touto chorobou, ktoré sa dá predchádzať, ale 71 krajín, eh, ktoré sú oprávnené, tak z nich len 20, z nich len 21 požiadalo prostriedky. No a ja by som chcel povedať, eh, že prostredníctvom očkovacích látkov, látok môžeme eh, dosiahnuť jeden z rozvojových cieľov milénia, a totiž znížiť úmrtnosť detí o 50 Musíme dať očkovacie látky tým krajinám, ktoré to najviac potrebujú. Je to jednoduchý krok, ktorý eh, zachráni milióny detských životov. Pán predseda, je písomná deklarácia o tejto záležitosti a ja vyzývam poslancov, aby ju podpísali, aby urobili niečo, na čo záleží. Ďakujem pekne, pán Kašman. A teraz na jednu minútu dostáva slovo za skupinu liberálov pani Rís. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Väčšina členských štátov tento týždeň zaznamenala prvú vlnu očkovania proti, proti chrípke. No a súčasne e, musíme však konštatovať, že v rozvojových krajinách e, nemá obyvateľstvo prístup k týmto očkovacím látkam. A to sa týka miliónov ľudí a detí, ktoré umierajú každoročne na skutočne rôzne choroby. O tom už hovoril kolega Mičel. Ja netvrdím, že riešenie je jednoduché, a to nie len kvôli prístupu k očkovacím látkam, ktorý nie je porovnateľný e, k príst- nie je porovnateľný s prístupom k liekom kvôli nízkemu počtu výrobcov a nevyhnutnosti chladiť očkovacie látky. Keď vírus nezmutuje, tak e, tieto očkovacie látky sú účinné. No a potom môžeme mať svetovú stratégiu. No ale na záver by som chcela ešte dodať, že Európska únia no, bez výhrad e, voči očkovacej stratégii musíme tiež podporovať e, podmienky na to, aby boli vytvorené súkromno-štátne partnerstva, aby sme mohli riešiť nedostatok očkovacích látok. Ďakujem pani Rís a teraz za skupinu GNGL na minútu a pol pani Matias. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ja by som chcela zdôrazniť, aká je dôležitá táto otázka. Je to otázka, ktorá skutočne mimoriadne závažná. Nachádzame sa v, alebo zažívame pandémiu, No a krajiny na južnej polokuli budú najviac trpieť, eh, najviac v nich bude šíriť aj tá choroba. A nie krajina severnej pologule. A je skutočne hrozné sledovať, ako milióny ľudí zomierajú na pandémie, ktoré u nás už boli vykorenené, alebo ktoré sa dajú liečiť ako napríklad žltá horúčka, dengue, malária. Ten zoznam je skutočne veľmi dlhý. No a krajiny južnej pologule sa nedokážu brániť e, proti novým formám e, vírusov. Avšak my stále nemáme účinnú odpoveď e, na tento problém. A chcela by som dodať iba pár vecí. Nemôžeme vnímať tento problém ako obchod. Je to problém verejného zdravia a vo všetkých regiónoch regiónoch, regiónoch sveta musíme pomáhať. A mňa by zaujímalo, či budeme čakať na to, pokiaľ sa situácia dostupných očkovacích látok zhorší na toľko, že budú vyčerpané a potom budeme dovyrábať pre zvyšok sveta. Je skutočne nevyhnutné mať náležité zásoby očkovacích látok. A ja sa chcem komisia a rady spýtať, či môžu len čakať so založenými rukami a budú sledovať, ako sa vyvinie pandémia. Ďakujem veľmi pekne, pani Matias. A teraz prejdeme na rečníkov, ktorí sa vyjadrujú za seba. Na minútu a pol dostáva slovo pán Guerrero. Mne uh, spôsobuje veľkú radosť, že eh, teraz môže prehovoriť Enrique, môj veľký priateľ. Ďakujem veľmi pekne za tieto priateľské slova, pán predseda. E, teším sa ja. Teším sa, že tu môžem e, pracovať v tejto inštitúcii, ktorej práve teraz predsedáte vy. Ja podporujem určite záujem, ktorý e, vyvoláva táto otázka v tom, že je potrebné podporiť rozvojové krajiny pri prevencii aj boji proti epidémii chrípky a1, H1 a H1N, pardon, A1N1 a H1N1. No a okrem toho e, netreba zapútať e, na to, že e, boj proti chorobám na svete je nerovnomerný. V krajinách, ktoré sa ešte len rozvíjajú, je tento boj výrazne nerovnocenný krajinám rozvinutým a doteraz rôzne choroby, ktoré u nás už nie sú také závažné, spôsobujú milióny úmrtí v krajinách rozvojových. Takže preto musíme e, aj my e, sa snažiť garantovať, aby občania týchto krajín netrpeli, aby e, bola, bolo zabezpečené ich zdravie. No a v týchto krajinách boj proti AIDS, proti tuberkulóze, malárii a ostatným chorobám infekčného charakteru je potrebné zabezpečiť vakcíny, ktoré momentálne nemajú a ktoré si títo ľudia a krajiny ani nemôžu kúpiť. A ja podporujem komisiu e, v tom, čo povedal pán komisár, že je potrebné hľadať e, spojencov, je potrebné skúmať možnosti podpory programov a e, povedzme darovania, tak aby rozvojové krajiny mali prístup k liekom generickým za ceny, ktoré budú prístupné pre ich občanov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Guerrero, pretože nikto ďalší nepožiadal o slovo v rámci spontánnej diskusie Catch the Eye. Rád by som teraz dal slovo pánovi komisárovi Orbánovi a poprosil by som ho, aby uzavrel rozpravu k tomuto bodu. Takže pán Orbán, máte teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, na základe toho, čo som už povedal na začiatku, by som chcel zdôrazniť ešte následujúce aspekty. Európska komisia neustále podporuje finančným, eh, finančnou cestou eh, rozvoj zdravotníckých systémov a podporu eh, zdravia v rozvojových krajinách. A na toto jednoducho sú vyhradené rozpočtové prostriedky, ale treba rešpektovať aj národné priority a priority komisie. No a my eh, sa budeme snažiť, ako som povedal, hľadať eh, partnerov tak, aby sme mohli eh, prostredníctvom týchto finančných prostriedkov bojovať aj proti epidemickým chorobám. No a ak môžem explicitne povedať, k budúcnosti. Komisia nemá k dispozícii finančné ani technické prostriedky na to, aby sama zakúpila očkovacie látky, ale v spolupráci napríklad s VHO, v spolupráci s rôznymi ďalšími partnermi v rámci aliancií a dohod e, sa budeme snažiť vypracovať e, nejakú odozvu alebo odozvy na túto situáciu, ktoré nám nebudú pôsobiť v tomto zmysle problémy. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, e, pán komisár a týmto by som chcel uzavrieť rozpravu k tomuto bodu a prejdeme na bod nasledujúci. Nasledujúcim bodom je vyhlásenie komisie o finančnej a hospodárskej situácii v Moldavskej republike. No a e, ešte raz má slovo pán komisár Orbán, e, ktorý bude reagovať e, na otázky položené komisii. Máte